vyslalo satelitný komunikačný tým, v snahe pomáhať z hľadiska prepojenia v posunutých oblastiach, ďalej Nemecko a Dánsko vyslali tým na pomoc e, s čistením vody. To je tiež veľmi dôležité, najmä vzhľadom na vypuknutie cholery. Ďalej Taliansko, Španielsko a Nemecko e, zaslali núdzové e, zdravotnícke týmy. Aj to bolo dôležité vzhľadom na situáciu spojenú s cholerou a ďalšími ochoreniami. Teda práve vďaka tomuto nástroju Rescue, tomuto novému systému dokážeme takto pomáhať. V prípade prírodných katastrof dokážeme eh, pomôcť členským štátom, aby okamžite nasadili túto pomoc v EÚ aj v, území mimo EÚ a vďaka tomu dokážeme samozrejme zachráňovať o mnoho viac životov vďaka tejto našej kampani. Kolegyne, kolegovia, od prvého dňa ja spolu so svojím tímom pozorne monitorujeme túto situáciu v týchto troch krajinách a to 24 hodín denne. Prostredníctvom nášho koordinačného centra núdzovej reakcie ESCC, ako viete, to funguje v Bruseli a tiež vďaka našim expertom priamo na mieste budeme naďalej pôsobiť vo vedení tohto procesu, aby sme koordinovali medzinárodnú pomoc a môžem vás uistiť, že Európska únia urobí všetko preto, aby podporila aj dlhodobé rekonštrukcie potreby v týchto troch postihnutých krajinách. Ďakujem za pozornosť. Ja, vielen Dank. Äh, und ich... Ďakujem pekne. Vidím, že kolegyne, kolegovia z výboru Envy. Eh, konečne už uvoľnili teda aj zástupky nepredsedníctva. Ak teda dovolíte, počkáme eh, zo pár sekúnd, eh, kým pani Čio zaujme svoje miesto, aby aj ona nám mohla predniesť stanovisko rady. ganz ruhig ganz ruhig äh, wir wissen ganz ruhig wir wissen dass äh, Pokojne, pokojne, nemusíte sa ponáhľať. Vieme, že ste mali povinnosti vo výbore Envy. Viem, že naši kolegovia vo výbore Envy sú veľmi nároční. V každom prípade dávam vám slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, za to, že aj my dostávame priestor priblížiť naše stanovisko vážení poslanci, vážený pán komisár, Ďakujem za to, že ste ma pozvali, aby som sa mohla vyjadriť tejto významnej téme. Katastrofy si vyžadujú prejav solidarity a taktiež spoluprácu v snahe poskytnúť pomoc tým, ktorí sú v núdzi. Katastrofy nás toho veľa dokážu naučiť. Mali by sme eh, si z nich vziať ponaučenie, aby nás posilnili tropický cyklón Idai, a následné záplavy, ktoré sme boli svetkami v posledných týždňoch, spôsobili obrovské zničenia, a taktiež straty na životoch v južných častiach Afriky. Takmer 3 milióny ľudí boli postihnutých v Mozambiku, v Malawi a v Zimbabwe a takmer tisíc osôb prišlo o život. Mnohí ešte stále sú nezvestní. V Mozambiku 240 tisíc domov bolo zničených eh, alebo poškodených alebo zaplavených viac ako 160 tisíc ľudí bolo interne presídlených a viac ako 4 tisíc prípadov cholery eh, bolo zistených. Eh, malária taktiež eh, sa vzmáha v Malawi. Cyklón a záplavy zničili mnohé polia nedávno zasadených plodín. Taktiež možné straty hľadiska e, výnosov z úrody to e, významne ovplyvní e, živobytie mnohých malofarmárov, ktorí sú veľmi závislí od týchto zdrojov živobytia. Ženy a deti sú taktiež mimoriadne intenzívne zasiahnuté v Zimbabve. Záplavy ešte ďalej zhoršili užistujúcu humanitárnu civilnú krízu spôsobenú suchom a slabou úrodou podvýživa, nedostatok potravín, to už boli na alarmujúcej úrovni riskuje, že sa ďalej ešte prehlbia a zhoršia. Vo všetkých troch krajinách humanitárne potreby sú obrovské, zahrňajú potravu, e, taktiež pitnú vodu, e, príbytky, ako aj e, vzdelanie, taktiež logistiku, ochranu a tak ďalej. Ďalej, plán humanitárnej pomoci si vyžaduje celkovo 340 biliónov amerických dolárov. V súčasnosti je iba to vykryté na 23%, teda bude potrebné vynaložiť ďalšie úsilie, ako viete. Európska únia a členské štáty zmobilizovali sa veľmi rýchlo v snahe reagovať na túto prírodnú katastrofu. Pomoc humanitárnej aj civilnej ochrany poskytla Európska komisia a členské štáty Európskej únie v snahe prejaviť podporu postihnutým krajinám. Taktiež predsedníctvo rady prijalo potrebné kroky aby upozorňovalo na humanitárne a finančné potreby tým, že sa otvorila e, stránka monitorovania na platforme. Okrem toho sme taktiež upravili náš systém monitorovania týchto katastrof. Vďaka tomu sme schopní zaistiť neustále výmenu informácií medzi členskými štátmi, komisiou SVČ a tiež príslušnými agentúrami EÚ na tému aktuálnej situácie, taktiež o aktuálnych humanitárnych potrebách a formách reakcií. Taktiež eh, katastrofu, ktorú spôsobil cyklón Idaje, to bola jedna z tém na zasadnutie príslušných pracovných skupín aby členské štáty si mohli túto tému prejednať spolu s komisiou. Chceli by sme uvítať, že Európsky parlament a konkrétne Výbor pre rozvoj tiež prejavili záujem o prediskutovanie tejto situácie naše intenzívne kontakty, komunikácia rôznymi kanálmi dokazuje, že Európska únia a členské štáty reagovali veľmi rýchlo na túto prírodnú katastrofu. Členské štáty prispeli veľmi významne tým, že poskytli humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 60 miliónov eur a taktiež pomoc civilnej ochrany, materiálnu pomoc a to zahrania e, príbytky taktiež generátory elektriny, taktiež zariadenia na čistenie vody, satelitné komunikačné zariadenia, zdravotnícke týmy, ako aj ďalšie expertné týmy, ktoré sú k dispozícii na základe mechanizmu civilnej ochrany. Európsky tým civilnej ochrany pod vedením rumunského experta taktiež bol vyslaný do Mosambiku. Od 23. marca tohto roka tam pôsobia, aby vyhodnocovali potreby a taktiež aby zaistili spravodlivé rozdielanie pomoci, ktorú poskytujú členské štáty EÚ. Prebieha tiež veľmi dobrá spolupráca a koordinácia na mieste. Viacero členských štátov tiež sprístupnilo vojenské vybavenie ako lode, helikoptéry a rôzne iné logistické nástroje. Členské štáty tiež vyčlenili značné finančné zdroje v snahe poskytnúť humanitárnu pomoc a preto sa už aj prakticky táto pomoc poskytuje. Chceli by sme uvítať, že komisia tiež vyčlenila viac ako 50 miliónov eur na humanitárnu pomoc na tieto účely. Týmto sa dostávame k dôležitosti implementácie. Naše potrebné konzultácie s komisiou a členskými štátmi dokazujú, že ochrana musí byť naozaj eh, v jadre našej núdzovej pomoci. Mnohé rodiny boli rozdelené, ženy a deti sú neprimerane postihnuté eh, nuteným presidľovaním a ženy a dievčatá sú mimoriadne zna, e, z, zraniteľné hľadiska znásilňovania a taktiež zneužívania. Tiež musíme e, zaistiť, aby čo najskôr e, mohlo pokračovať vyučovanie na školách pre mnohé deti, ktorých táto kríza postihla. Tiež by sme mali zvážiť poskytovanie hotovostnej pomoci v prípade, že je to možné. Táto vyplýva z našej analýzy okamžitých potrieb na mieste Tiež v ďalšom vyhodnocovaní dospieme k ďalším záverom, aby sme zistili, aké sú dlhodobé potreby týchto krajín. Teraz si s veľkým záujmom vypočujeme vaše názory a tiež eh, informácie od komisie si veľmi rada vypočujem. Ďakujem pekne za pozornosť. Srdečne ďakujem. Teraz prechádzame k rečníkom za politické skupiny. Ako prvý bude hovoriť pán Rangel na minútu. Ďakujem, Pani predsednička, mm, samozrejme, najprv eh, na úvod by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť obetiam tejto katastrofy, teda cyklónu Idai, eh, ktorý postihol Malawi aj Mozambik. Eh, obyvateľstvo v týchto krajinách už aj tak mnoho trpelo a ich život bol veľmi ťažký. Toto je tragédia, ktorá bude mať ďaleko siahle následky a poskytne, postihne to mnoho rodín. Poprvé, e, v protiklade s tým, čo sa tu hovorilo, e, reakcia Európskej únie bola naozaj veľmi pomalá. E, Európska únia konala pomaly a to je nepriateľné. Nemôžeme takto pristupovať k ostatným krajinám, pretože naša reakcia v týchto krajinách bola naozaj pomalá. Mali sme urobiť viac, hneď sme mali reagovať správne ale my sme správne nezareagovali. Chcem povedať, e, ako po druhé, že e, ten návrh PSD, ktorý, e, ktorý teda návrh SAD, ktorý navrhli, aby sa o tomto hovorilo dnes na dnešnom programe dňa a hovorili o tom, že by sme mali zaviesť ten mechanizmus civilnej obrany. Ja dúfam, že by sme mohli reagovať koherentnejšie ako na začiatku, pretože na začiatku sme reagovali ako si bojazlivo. E, keby nebolo Portugalcov, tak táto reakcia je ešte pomalšia. Ďakujem teraz pán Guerrero Salom, zmení socialistov a demokratov. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, predovšetkým chcem poďakovať komisii za vyvinuté úsilie aj vám osobne a taktiež krajinám, ktoré zareagovali, možno trochu pomalšie, ale rozhodne sa snažili a zareagovali na túto veľkú klimatickú katastrofu. Rovnaká katastrofa, ktorá zasiahla tri krajiny, ktoré dohromady pokrývajú e, územie ako Francúzsko, Španielsko a Taliansko spoločne. Takže treba sa trochu nad tým zamyslieť, aby sme dobre pochopili, že je tu jav globálneho teplovania, ktorý má dopad na všetkých a na ktorý je treba reagovať na globálnej úrovni. Krajiny, ktoré sú ktorý sa týka, alebo ktoré zasiahol tento jav, táto prírodná katastrofa, má jednu vec spoločnú a síce, že sú to chudobné krajiny a tí, takéto krajiny, ktoré majú najmenej, tie sú najviac zasunuté týmito katastrofami. Ničia sa tam školy, nemocnice. A ja už som minule hovoril v tomto zmysle, pretože som bol stálym spravodajcom pre otázky humanitárnej pomoci v tomto parlamente a chcem požiadať, aby v budúcom parlamentnom období sa pracovalo na e, regulácii otázky klimatických utečencov, pretože stále viac bude viac takých osôb, ktoré budú musieť utekať pred hladomorom a pred e, deštrukciou, ktorá prichádza ako dôsledok e, prirodzených, prírodných katastrof. Musíme im priznať ich práva, pretože tí, ktorí prišli o všetko, okrem o svoju dôstojnosť, nemôžu stratiť svoju e, vieru v nás. Ďakujem. Teraz v mene GUE NGL bude hovoriť pán Pimenta Lopeš na minútu. Ďakujem. Pomoc, ktorú mobilizovala Európska únia, aby sme reagovali na katastrofu, ktorú priniesol cyklon Idaj, taktiež máme potopy v Mozambiku, v Malawi a v Zimbabve. Toto je len kvapka v oceáne toho, čo je skutočne potrebné, čo potrebuje tieto krajiny a ich obyvateľia, čo sa týka zdravia, ubytovania, e, logistiky, dopravy, rôzne infraštruktúry, civilnej ochrany. Skutočne tie potreby sú obrovské. No a 15 miliónov eur a len 11 expertov z Európskej únie, ktorí boli mobilizovaní. Toto je to minimum, ktoré je potrebné a skutočne je to len kvapka v oceáne toho, čo by sme mali poskytnúť a je to veľmi vzdialené od toho, čo už poskytli niektoré členské krajiny EÚ. Je treba bezodkladne poskytnúť pomoc, ale treba si premyslieť nadchádzajúce fázy, mobilizácia Európskeho rozvojového fondu, sektorálne opatrenia, a ďalej napríklad možno aj okresanie štátneho dlhu. Ďakujem. V mene zelených bude hovoriť pani Valero na minútu. Ďakujem. Ja som si vypočula dnes Gretu Thunberg, ktorá hovorila o tom, že je treba znížiť mieru emisí CO2, ale je treba hovoriť aj o tom, čo sa stane s tými, ktorí sa v iných častiach sveta stanú obeťami našich emisí CO2. Sú tam veľké zmeny počasia, rôzne klimatické javy, ktoré zasiahnu alebo zasahujú ľudí na južnej pologuli. Musíme pracovať na prevencii, musíme byť aktívnejší v tejto oblasti a toto si bude vyžadovať aj príslušné prostriedky, tak aby sa mohli tieto krajiny prispôsobiť novej situácii Napríklad Mozambík, tam už pred pár rokmi došlo k hrozným záplavám a sú tam mnohé rozvojové projekty, ľudia boli presťahovaní do vyšších polôch a teraz v roku 2019 tam prišli tieto veľmi zlé cyklóny, takže je treba sa nad tým zamyslieť. Napríklad v Mozambiku sú rezervy plynu, na ktorý by mohla táto krajina zbohatnúť, ale taktiež by to mohlo mať opačný účinok. Ďakujem. To boli rečníci v mene politických skupín. Teraz prichádzajú ďalšie rečníci, ako pri pán Fernández, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som predovšetkým sa obrátiť na rodiny obetí. Chcel by som vyslať posolstvo priateľstva zasiahnutým národom, predovšetkým mozambickému národu. Napriek tomu, že sme posilnili mechanizmus civilnej obrany, tak je jasné, že treba ho ešte posilniť. Európska únia uplatňuje princíp vnútornej aj vonkajšej solidarity, ale treba tento princíp posilniť predovšetkým, čo sa týka klimatických zmien a ich dopadov, ktoré budú čoraz výraznejšie. V tejto chvíli napriek tomu, že bola poskytnutá určitá pomoc, je treba ju ešte navýšiť, je vyslať viac prostriedkov priamo do terénu na miesto. Je tam viac než milión detí, ktoré sa nachádzajú v dramatickej, skutočne núdzovej situácii a preto je treba reagovať rýchlo. Taktiež netreba zabúdať na otázku rekonštrukcie a Európska únia tam taktiež musí byť prítomná a musí ponúknuť pomoc napríklad prostredníctvom Európskeho rozvojového e, fondu, kde by sa pomohlo rekonštrukcii zastanutých území, hlavne Mozambiku. Ďakujem. Teraz pán Zorriňo na minútu a pol. Ďakujem. Tropický cyklón Idai, ktorý prišiel v noci 14. E, 14. marca a zasiahol tieto krajiny e, v podobe prúdkých vetrov a e, prílivových dažďov a zanechal za sebou len spúšť. Okrem toho, že tisíce ľudí prišli o domov, že bola zničená infraštruktúra, tak to spôsobilo aj to, že e, Mozambik absolútne závisí od medzinárodnej pomoci. Sú tam tisíce mŕtvych a zranených a potom prišiel problém v podobe cholery, predovšetkým v Mozambiku, kde okrem toho mnoho ľudí aj sa pohrešuje. A pán komisár, Európska únia už poskytla 15 miliónov eur finančnej pomoci a taktiež začal uplatňovať mechanizmus finančnej pomoci Európskej únie. Predovšetkým prišli ponuky zo strany Portugalska, ale aj Nemecka, Francúzska, Rakúska, Talianska, Luxemburska, Spojeného kráľovstva. A je treba pomáhať zasiahnutým krajinám, ale aj sa pozrieť to, čo sa môže stať v budúcnosti. Toto je veľmi dôležité. Medzinárodná koordinácia, prevencia takýchto katastrof, toto je zásadné. Klimatické zmeny sa nebudú riadiť žiadnymi pravidlami, nebudú rešpektovať e, zemepisnú šírku ani dĺžku. Je treba proti tomu bojovať účinnými opatreniami. Musíme rešpektovať Parížskú dohodu a robiť to, čo sa ešte robí na našej planéte. Taktiež by som chcela vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám eh, obeti týchto troch krajín. Ďakujem, teraz prechádzame k spontánnej rozprave. Každý aj dvaja kolegovia, ako prvý pán kolega Faria. Dobrý deň, prezident, komisár. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, predovšetkým by som chcel vyjadriť svoju úprimnú sústrasť voči obetiam týchto, tejto katastrofy, ktorá zasiahla tri krajiny a skutočne tam tento cyklon toho veľa zničí, ľudia nemajú prístup k pitnej vode, šíri sa tam tyfus, malária a cholera. Okrem toho, že sú tam tisíce detí, ktoré sú veľmi zraniteľné, čo sa týka zneužívania, sexuálneho vykorisťovania. Bohužiaľ, pomoc Európskej únie prišla trochu neskoro. Vynaložili sme tam 15 miliónov eur. Potrebujeme mať politickú vôľu, aby sme vytvorili tzv. Marshallov plán pre Afriku, tak aby sme vytvorili model ekologickej zmeny, aby sme mohli predchádzať takýmto klimatickým katastrofám. Okrem toho je treba zaviesť aj opatrenia iného charakteru. Ďakujem ako posledná pani Gomeš na minútu. Solidarita s obeťami cyklónu Idaj v Mozambiku, v Malawi a v Zimbabwe. Je treba pochopiť, že v Mozambiku je skutočne hrozná skorumpovanosť vlády, ktorá je nepriateľom národa, ktorý sa snaží dostať e, zo situácie, ktorú po sebe zanechal cyklon Idaj. A mozambický národ nemôže byť ešte viac poškodený napriek solidarite a napriek medzinárodnej pomoci. Táto korupcia, táto beztrestnosť mozambických orgánov vrátane PGR, vedú k tomu, že napríklad e, ešte stále nebol objavený zdravotník, ktorý bol unesený vládnymi silami. Taktiež tam boli e, osoby zavraždené. Bola tam novinárka, ktorá odhalovala vládne škandály a už stačilo, nemôžeme ignorovať korupciu a beztrestnosť v tejto krajine. Okrem toho, že teraz utrpela cyklónom Idaj, ale aj inými katastrofami. Ďakujem a teraz pán komisár, máte slovo. So Ďakujem za uh, túto možnosť prehovoriť aj za túto diskusiu. Uh, som veľmi rád, že sa takto citlivo vyjadrujete k tejto téme. E, musíme e, pomáhať krajinám, ktoré posiela táto e, katastrofa, teda Malawi, Mozambik. Sú krajiny, ktoré potrebujú, potrebujú našu pomoc. Súhlasím s kolegami Fernández a Som a ďalšími potrebujeme pokračovať v našej podpore, rozvíjať pomoc a e, získať finančné prostriedky pre rekonštrukciu týchto krajín. Ako som povedal, Európska únia je rozhodnutá, aby pokračovala v svojej snahe. Chceme podporovať ľudí postihnutých týmto cyklonom. E, samozrejme, chceme poskytnúť humanitárnu podporu, ale aj iné nástroje. Eh, pretože eh, cyklóny, potopy, aj eh, teda záplavy, aj rozširovanie rôznych chorôb, toto bude postihovať africký kontinent. Toto nie je žiadna vymyslená správa. Súhlasím s tým, čo povedali moji kolegovia tu zo strany zeleným, zelených. Áno, musíme riešiť tento problém a som naozaj hrdý, e, pretože Európska únia e, ide príkladom v tejto oblasti. Najmä preto, lebo sme najdôležitejším e, faktorom, teda najdôležitejšou entitou, ktorá aplikuje Parížskú dohodu. Vážený pán kolega, s vami nesúhlasím, pretože Európska únie naozaj začala podporovať Mozambik už od začiatku vypuknutia cyklonu a my e, môžeme e, ísť do našich centier a ukázať naše programy, aké poskytujeme pre e, podporu obyvateľstva. Áno, som hrdý na tento naše zásahy pretože, a centra, pretože keď sme dostali požiadavku, tak sme zasiali hneď a e, takisto sme spolupracovali s miestnymi mimovládkami a medzinárodnými organizáciami. Oni uznali, že Európska únia podporila Mozambik, Malawi aj Zimbabwe. Takže e, ďakujem e, za toto, ale fakty hovoria sami za seba. Ďakujem. Ďakujem. Takže to bol skutočne veľmi Plajen, plamenný prejav, takže praniči v mene rady. President. Vážená pani predsednička, vážení eh, členovia Európskeho parlamentu, vážené dámy, vážení páni, ďakujem za túto diskusiu, za túto rozpravu o eh, tejto téme. Európska únia, členské štáty stoja v čele eh, tejto odpovede na tieto katastro- katastrofy fáza e, rekonštrukcie bude trvať aj po skončení nášho predsedníctva. E, Eh, ako eh, naša zahraničná ministerka už povedala v januári, eh, prístup k humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci sú kľúčovými prioritami rumúnskeho predsedníctva na poli humanitárnej pomoci. Rozsah eh, tejto katastrofy eh, v Južnej Afrike eh, nám pripomína, že musíme toho urobiť ešte viac v oboch týchto oblastiach. Chceme sa ubezpečiť, že naša odpoveď na túto katastrofu bude sprevádzaná spoluprácou v oblasti rozvoja v Južnej Amerike. Keď už budeme za e, tou fázou bezprostrednej pomoci, tak sa musíme ubezpečiť, aby sme pomáhali lepšie a aby sme sa pri, dobre pripravili na ďalšie e, šokové situácie. E, takisto musíme mm, zabezpečiť, aby sme spolupracovali a aby sme sa ubezpečili, že náklady budú stále väčšie Chcem vám ešte raz poďakovať eh, za pozornosť. Ja, vielen Dank. Eh, die Aus... Ďakujeme pekne. Rozpráva je týmto ukončená k tejto téme. Rada by som prešla k ďalšiemu bodu programu. Okay. Als nächster Punkt der Tagesordnung ďalší bod na programe sa týka vyhlásenia podpredsedničky komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému situácia v Líbii. Pani vysoká predstaviteľka zatiaľ nedorazila. Ani pán Preda tu nie je. Auch nicht. Frau Valenciano auch nicht. Ja, also... <laughs> Ani pani Valenciano tu nie je. Teda trošku mám teraz ťažkosti, čo urobiť, ale vidím, že za ECR je tu už pán Tanok, tak dám vám slovo, nech sa páči. Ďakujem. E, teraz, e, keď by sa obidve strany v Líbii mali, by si mali sadnúť na cestovnú e, mapu, vidíme, že e, sa e, jednotlivé skupiny e, bojujú o Tripolis. Britská vláda chce, aby keby by sa dostali do Tripolisu, tak by to bolo veľmi škodlivé, bolo by to diplomatické riešenie a mohlo by to vyvolať široké násilie a chaos. Predseda vlády um, um, povedal, že hrozí, že dôjde k ďalšej vojne migrantov cez, teda ďalšiemu prechod migrantov cez Srozemné more. Mnoho o, utečencov sa musia pripájať k miliciám, ktoré bojujú v Libii a my by sme toto nemali e, prepočuť, pretože mnoho frakcií, ktoré sú do toho zapojené, naozaj tu hrozí občianská vojna. OSN sa snaží dohodnúť mierové riešenie. Členské štáty EÚ museli urobiť maximum na podporu týchto rozhovorov a to jednotným hlasom. Tí, ktorí vidia v maršalovi Haftárovi potenciálne silného muža, ktorý vie konsolidovať moc, tak tým by som povedal, aby si všimli rôzne správy eh, vo verejnej eh, oblasti, ktorý, ktoré spochybňujú takéto zjednoduchujúce vyhlásenia. Je málo dôkazov, že on bude vedieť zjednotiť krajinu a to z dlhodobého hľadiska. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Tanok. Srdečná vďaka. Vidím, že pani vysoká predstaviteľka medzi tým už vchádza do sály. A viem, že práve v tomto poslednom týždni plenárnej schôdze tu v Európskom parlamente máme naozaj veľmi nabitý program. A všetci to pociťujeme, aj ja mám veľmi nabitý kalendár. Teší ma však pani Mogrini, že už ste prišli a že vám môžem udeliť slovo. Nech sa páči. Venujeme sa teda tej situácia v Líbii. Uh, uh, uh, Ďakujem pekne. Nedávna eskalácia situácie v Líbii sa začala práve v čase, keď vznikali možnosti na presadzovanie mieru. Elena pod vedením generála Aftara na Tripolis práve v čase, keď generálny tajomník OSN Guterres bol na návšteve krajiny a tiež v predvečer Národnej konferencie. Je to konferencia, ktorá ešte stále má potenciál predstavovať nový začiatok. Uh, uh, Spolupracuje sa veľmi úzko s OSN v snahe uh, vytvoriť predpoklady pre národnú konferenciu, ktorú bude mať pevne v rukách samotná Líbia, aby teda prebehli voľby za optimálnych podmienok. A tiež sme svedkami denodene toho, že E, sa prejavuje snaha ochota, taktiež pripravenosť všetkých e, občanov Líbie posunúť krajinu vpred, e, otočiť novú stránku v dejinách krajiny a taktiež budovať jednotu a mier v krajine, ktorá má obrovský potenciál naozaj sa posunúť vpred, tam má bohaté prírodné zdroje a teda naozaj potenciál je tam obrovský. Národná konferencia ešte stále predstavuje nádej celej krajiny. Len niekoľko dní pred e, tým, ako sa situácia takto vyhrotila, ja sama som spolu s Guterešom, s generálnym tajomníkom Levického štátu, taktiež s lídrami Africkej únie aj za samo Alamedom, e, osobitným vyslancom OSN sme sa zúčastnili samitu arabských štátov, kde sme potvrdili jednotu medzinárodného spoločenstva v podporovať eh, tento politický proces pod vedením samotnej Líbie, aby naozaj sa zjednotila krajina, aby sa posunula ďalej vo svojom vývoji. Ešte stále tento útok eh, na Tripolise predstavuje útok na nádej a na možné vyhliadky na mier. Um, už sme toho boli svetkami v minulosti, keď naozaj mier bol reálnou možnosťou a reálne dosiahnutelným cieľom. Práve vtedy sme boli svetkami, že aj odolávanie mieru bolo silnejšie. Teraz e, sme svetkami teda preťahujúceho sa konfliktu, prináša to obetie vo vysokých číslach vrátane civilistov a tiež vidíme, že situácia sa tak trochu zasekla na mieste. Situácia je zablokovaná z hľadiska konfliktnej línie, tá je ešte stále živá. Ešte stále sa využívajú zbranie, ktoré by sme nemali e, už v Líbii vidieť. Takýto druh konfliktov už poznáme v posledných rokoch, e, avšak nie je možné nájsť e, vojenské riešenie tomuto konfliktu. Ak bude vojna pokračovať, prinesie len ďalšie utrpenie. Ak sa niekto neustále bude snažiť o vojenské víťazstvo, tak tým stratia všetci. Jediná možnosť, v ktorej e, sa krajina zjednotí a ktoré prinesie e, inkluzívne riešenie, to by muselo zahrňať iba vyrokované politické riešenie. Ak sa všetky strany nebudú strani, e, snažiť o takéto riešenie, medzinárodné spoločenstvo, počínajú s Európskou úniou, by pritom boli ochotné prejaviť podporu, tak libyské strany ak nebudú hľadať však takéto riešenie prospešné pre všetkých, tak naďalej budú trpieť všetkých občania Líbie a celý región bude tým trpieť. Práve dnes som opätovne hovorila s osobitným vyslancom OSN, Vasemom Salamerom, na túto tému a my sa snažíme spoločne, a to dennodenne, snažíme sa, povedala by som, ešte viac ako v minulosti, a to sa týka troch hlavných línií v rámci ktorých Európska únia a členské štáty e, konajú v posledných týždňoch vždy e, takto zjednotenie. Poprvé chceme potvrdiť e, to, že je potrebné otvoriť humanitárne koridory a to naliehavo a plne dodržiavať humanitárne medzinárodné právo. Ďalej po druhé je potrebné okamžite presadiť prímerie. Som si istá, že OSN je pripravené rokovať v tomto smere ďalej po tretie, aby sa aby sme sa vrátili k politickému smerovaniu, aby prebrhla čo najskôr národná konferencia, aby Líbičania, teda občania Líbie, všetci, muži, ženy všetkých generácií, všetkých eh, spoločenských skupín, všetkých regiónov mali možnosť eh, približiť svoje predstavy o ďalšom pokračovaní krajiny. Toto sú teda tri základné prvky, ktorých som si istá, že Európska únia, OSN, ale nepochybne aj je celé medzinárodné spoločenstvo by boli ochotné pripravené podporovať Líbiu v tomto procese. Chcela by som ešte dodať, že nielen Líbičania, nielen tento región tým trpí. Utečenci a migranti, ktorí sú zaseknutí v záchytných centrách, sú tiež vystavení riziku. Sme v úzkej spolupráci s IOM, s UNHCR, aby sme ich evakuovali mimo Líbie, aby sme ich presunuli na bezpečnejšie miesta najnedávnejší let, ktorý priviezol bezpečne a dobrovoľne desiatky migrantov. Len pred niekoľkými dňami odletel z Tripolisu. Taktiež spolupracujeme s agentúrami OSN ale isté, že podmienky na mieste sú čoraz zložitejšie a situácia sa denodenne zhoršuje. Preto chceme vyzvať eh, všetky strany, aby pomohli k tejto rýchlej evakuácii eh, zachytných centier, tak ako o to požadovala aj vysoký komisár Granda minulý týždeň. Práca, ktorú sme vykonali spolu s agentúrami OSN s pomocou Africkej únie na mieste, taktiež s pomocou libyských orgánov na mieste, eh, už prináša ovocie Desiatky tisícov migrantov dobro, dobrovoľne sa podarilo repatriovať vďaka činnosti IOM a tiež tí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, tiež majú túto ochranu vo forme kanála UNHCR. Eskalácia konfliktu v Líbii je realita žiaľ. Mm, viem, že mnohí v Európe to vnímajú ako čoraz väčšiu hrozbu, ale predovšetkým je to hrozba ohrozenie na živote pre tých, ktorí sú zaseknutí v Líbii. I ich životy sú ohrozené o mnoho viac než životy iných. A tu sa snažíme aj spolu s agentúrami OSN hľadať riešenie, zachrániť ich životy a presunúť ich z týchto záchytných centier. Ale e, takéto vojenské útoky aj toto úsilie nám stiažujú. Chcela by som na závere jasne zopakovať, e, že je nevyhnutné, aby sa opätovne začali rokovania to, čo najskôr ešte stále je to reálne. Domnievame sa, že e, Národná konferencia to je jediná možnosť, ako nájsť pokojné mierové riešenie, e, multiplikácia, šírenie viacerých rôznych e, iniciatív. To spôsobuje rôzne zmetky a taktiež roztrženosti, a to nemôže priniesť prínos teda prímerie vyrokované OSN a tiež návrat k rokovaciemu stolu a tiež priebeh e, Národnej konferencie, a to čo najskôr s plnou účasťou líbyských e, občanov. Chcela by som ešte dodať, keď hovorím e, líbyčania, mám na mysli um, aj mužov, aj ženy. Chcela by som vyzvihnúť, uh, pochváliť tie líbyské ženy, ktoré často sú v tieni, snažia sa byť súčasťou politického procesu v neľahkých podmienkách. Domnievam sa, že Európska únia spolu s OSN E, majú záujem na tom, a takisto aj v každom ako aj v každom inom konflikte, aby aj ženy boli za rokovacím stolom, aby boli súčasťou e, rokovacieho procesu priamo na mieste. O toto sa snažíme. Snažíme sa teda podporovať OSN, snažíme sa zjednotiť my ako Európania. V minulosti sme boli svedkami e, odlišných prístupov. Myslím však, že v dnešnej dobe si už členské štáty uvedomujú, že naše spoločné úsilie je naozaj nevyhnutné, aby sme pomohli Líbii otočiť sa správnym smerom. Práve vďaka jednote, práve vďaka politickému dialógu sa to môže podariť. Už sme jasne uviedli aj minulý týždeň, že Európska únia je v tomto zjednotená na úrovni všetkých 28 členských štátov. A teraz by som rada vyzvala všetkých regionálnych aktérov, medzinárodných aktérov, aby aj oni sa zjednotili v podpore činnosti OSN, tiež e, v podpore politických vyhľadok na dialog a jednotu v Líbii, aby sa predišlo situácii, keď e, samotní líbyskí aktéry budú hľadať externé dôvody preto, aby sa krajina ďalej rozdeľovala. Na európskej strane, teda za nás môžem povedať, že my sme jednotní, my podporujeme úsilie OSN jednotne aby sa všetci vrátili za rokovací stôl a aby sa snažili nájsť e, spoločné ďalšie smerovanie Libii, Libie v miery a prosperite. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k rečníkom za politické skupiny. Najskôr pán Preda, nech sa páči, na minútu. Ďakujem, pani predsednička, pani vysoká predstaviteľka. Situácia, ktoré sme svedkami v posledných týždňoch v Líbii, je naozaj eh, veľmi poľutovania hodná. To ešte o to viac, že v februári pred niekoľkými týždňami sme sa zúčastnili eh, uzavretia dohody medzi generálom Aftarom a zástupcami vlády. Je to dohoda, ktorá okrem iného stanovila eh, taktiež zorganizovanie teda podmienky priebehu volieb. Vtedy generál Aftar teda odvtedy už upustilo tohto scenáru, rozhodol sa, že opäť krajinu posunie do situácie chaosu, týmto ohrozuje civilné obyvateľstvo a týmto tiež eh, ohrozuje eh, vyhľad, vyhliadky lepšie budúcnosti pre líbyských občanov. Je jasné, že prepojenie na Rusko, teda podporu, ktoré Rusko poskytuje, je o mnoho väčšia než podpora, ktorú má generál priamo v krajine okrem teda vojenských zložiek. Plne podporujem to, čo ste uviedli. E, neexistuje iné riešenie, len rokovať. Je treba úplne vylúčiť e, vojenské formy riešení. A my preto musíme zatlačiť na Aftara, aby upustil od takéhoto ozbrojeného prístupu. Ďakujem pekne za pochopenie. Ďakujeme za skupinu SAD pani Valenciano na minútu a pol. Gracias, Ďakujem, pani predsednička. Už nie je príliš čo dodať k tomu, čo povedala vysoká predstaviteľka tomuto parlamentu. Toto je jediné rozumné stanovisko pre Európsku úniu. Je pravda, že sme stratili dosť času. Niektoré členské štáty stratili čas, kým pochopili, že podporovať Haftara je nebezpečné, pretože nakoniec muselo prísť vojenské riešenie z jeho strany. No a len dialog medzi Libíčanmi bude môcť byť začiatkom budovania Líbie, ktorá bude do určitej miery stabilná a bez vojny. Líbia je k nám aj geograficky veľmi blízko. My musíme hovoriť jedným hlasom, musíme byť jednotní, musíme podporovať OSN, Európsku úniu, Africkú úniu. Musíme sa snažiť vytvoriť e, určitý scenár dôvery a taktiež poskytovať politickú podporu. Rovnako tak nemôžeme ignorovať situáciu utečencov. Musíme k tomu pristupovať pozitívne a v nadchádzajúcich mesiacoch pravdepodobne toto bude dôležitý aspekt. A chcem povedať, že moja skupina socialistov demokratov podporuje kroky vysoké predstaviteľky. Ďakujeme pekne, pán Tanok už vystúpil za skupinu ECR, preto za GUE NGL dostáva slova pani Spinelli. Grazie. Ďakujem. Keďže vojna v Líbii sa neskončí mierovo, tak žiadam vysokú predstaviteľku, aby sa jasne e, vyjadrila o migrantoch, ktorí e, sú v táboroch. Pretože e, UNHCR nám hovorí, že sú tu obmedzenia. Chceme, aby operácia Sofia dostala lode, aby zabránila stroskotaniu ďalších lodí musíme zablokovať e, zločinom proti ľudskosti v Stredozemnom mori. Európska komisia by e, mala e, prestať s repatriáciou do malobezpečných krajín. Takisto by mali byť vytvorené humanitárne koridory, aby migranti ti mohli dostávať vodu a jedlo. Zastupca UNHCR povedal, že stredo stredozemné mor, ľudia v stredozemnom mori budú vracaní do svojich e, krajín. Ale takto budeme e, spolu účastníkmi na otroctve a e, mučení. Chcem sa spýtať, ako budete odpovedať na túto vec. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz za zelených pani Lochbiller na minútu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Bolo správne, že Európska únia už niekoľko rokov podporuje snahu rokovanie pod začiatok OSN, avšak e, táto snaha podporovať mierový proces e, nepriniesla zatiaľ úspech. Kto však vidí nádej v tom, že jedna konfliktná strana by zvíťazila a že vďaka eskalácii moci by to prinieslo väčšiu stabilitu v krajine, ten e, sa však mýli. Členské štáty EÚ v tomto konflikte sa nesmú stavať na jednu či druhú stranu. Namiesto toho je treba, aby konfliktné strany um, dostali jasný signál, že riešenie je možné len za rokovacím stolom nájsť. E, pretrvávajúce boje v Líbii znamenajú pre utečencov v krajine e, ďalšie nebezpečenstvo. Je veľká hanba, že Európska únia prostredstvom spolupráce s Líbyskou pobrežnou hľadkou ešte stále prispieva k tomu, že utečenci sa vracajú späť do Libie, do táborov. Tam e, sú pritom zneužívaní. Snaha Európskej únie zlepšiť situáciu v týchto táboroch e, zatiaľ neprináša ovocie. E, v aktuálnej situácii eskalácie násilia je treba urobiť všetko preto, aby život ľudí v týchto táboroch, aby sa mohli zachrániť životy a aby sme ich mohli zachrániť celkovo. Teraz za e FDD pán Kastaldo. Grazie. Ďakujem, vážení kolegovia, vážená pani predsednička. Líbia eh, v súčasnosti eh, bojuje, eh, tam, tam bojujú všetci. Egypt, Saudská Arábia, Rusko. Ale je závažnejšie, že do tejto hry sa zapojili členské štáty a kašľú na pozíciu EÚ a OSN ktorí sa, ktorí sa snažia podporovať mierový proces. Francúzska deklarácia um, sa zdá byť príkladom uh, tohto, uh, tohto konania. A naozaj je znepokojujúce to, čo uh, píšu niektorí novinári, pretože ukazujú, um, aká, aká je malá deklarácia, um, pr, akú mala prvú verziu. Drahí kolegovia, chcem sa spýtať, na aké hry sa tu hráme. Po uh, dohodách um, europeizácia znova a európsky prístup znova popiera politiku uh, EÚ a OSN Ehm, mám obavu, že týchto 10 ehm, rokov ehm, strašného stavu poslúžilo len diktátorom. Musíme zodpovedať na tieto otázky, lebo tento parlament by mal konečne už odhodiť svoju masku. Ďakujem. E Teraz za ENF, pán Borgecio, nech sa páči na dve minúty. Ďakujem, pani predsedníčka. Správy eh, z talianských eh, služieb hovoria o tom, že mnoho eh, utečencov a migrantov sa nachádza práve v Líbii a sú pripravení vyplaviť sa do Talianska. Je to veľmi vážny problém. Zdá sa mi, že to, o čom hovorila vysoká predstaviteľka, nám nedáva konkrétnu nádej ohľadom toho, ako bude vyzerať skutočný vplyv Európskej únie a členských štátov, ako by malo vyzerať krátkodobé riešenie. A hlavne by sme sa mali vyhnúť tomu, aby e, sa Líbia e, zvrátila do chaosu e, konflikt medzi armádou generála Aftara a E, miliciami, to môže viesť tomu, že sa dostaví nejaká zmena. Ale mali by sme pokračovať v rokovaniach a takisto um, sa neoverili niektoré tvrdenia o miliciach v Tripolis. Čiže e, tá, um, tie výsledky sú ešte také skromné a nemôžeme povedať, či v Tripolise prebieha občianská vojna. Možno to je e, len exces e, zo strany tých, ktorí hľadajú nejakú zámienku, aby sa mohli e, do tohto zapojiť. Ja si myslím, že teraz by sme mali povedať, že zlyhanie tých vojenských alternatív a teda zavlečenie do tohto Talianska, skrátka tu musíme zmeniť Um, pravidlá, aby sme sa stali protagonistami zavedenia rovnováhy a aby sme um, upokojili veľmi dôležitú oblasť, ktorá je dôležitá pre uh, Európsku úniu. Uh, mali by sme mať uh, dobré vzťahy s vedúcimi predstaviteľmi, vedúcimi predstaviteľmi pretože Taliansko je pripravená krajina na to, aby mala dôležitú úlohu v tejto oblasti. Eh, a mali by sme eh, mať svoje postavenie eh, dôležité krajiny aj v Európskej únii. Teraz ako nezaradený vystupí pán Epitideos. Ďakujem za slovo. Vývoj v posledných týždňoch v Líbii dokazuje opäť raz chyby zražnej politike Európskej únie vo vzťahu k Líbii. Členské štáty EÚ, ktoré v spolupráci s e, OSN zvrhli Kadáfiho, nejako nepomohli potom krajine, ponechali krajinu na milosť a nemilosť e, islamskému štátu a rôznym iným zoskupeniam po piatich rokoch nepokojov síly generála Haftara získali pod kontrolu aj poslednú eh, základňu ISISu. Eh, potom taktiež došlo k útoku na Tripolis. Generál Haftar sa snažil eh, obsadiť aj Tripolis. Je treba konať rozhodne. Líbia je krajina v Afrike, kde sú najväčšie zásoby ropy. Žiaľ, to znamená, že občianská vojna bude pokračovať aj naďalej a naďalej bude ovplyvňovať toto denie aj susedné krajiny, aj Európsku úniu budú zaplovať migranti. Ďakujeme pekne, teraz prejdeme k ďalším rečníkom. Chcem poprosiť, aby ste sa trošku viac predržiavali prideleného rečníckého času, ktoré vám pridelili vaše politické skupiny. Napokon najskôr pán Brok na minútu pani predsednička, pani podpredsednička, kolegyne, kolegovia. Toto dokazuje, že nemali sme žiadnu západoeurópsku stratégiu prístupu k Libii od konca Kadáfiho. Boli tu mnohé snahy, ale nemali sme pod kontrolou situáciu. To sa nedá hádzať za vinu jednotlivcom alebo jednej krajine. Vidíme však, že to je krajina, ktorá je e, klasicky rozdelená na dve časti, teda východnú časť, e, ktorú za, zastupuje generál Haftar. Chcú e, títo obsadiť aj ostatné časti krajiny. Na druhej strane je legitímna vláda. Tam sa podarilo zjednotiť túto časť krajiny aj vďaka podpore OSN. Možno kolegovia by sa mohli trošku utíšiť v zadnej časti sály musíme skonštatovať, e, že možno je dobré, keď majú e, európske krajiny odlišné kontakty, tak aby obe strany e, sa mohli dostať k rokovaciemu stolu. Ak sa pozerám na situáciu s migrantami, tu sú zase iné zoskupenia a to nemá pod kontrolou ani Hafta, ani Tripolis a to spôsobuje katastrofálnu situáciu migrantov. Posledná veta pani Mogherini. Pokúste sa nejako už konečne ešte za lepších okolností aby sa nielen zachránili ľudia, ale tiež, aby sa zakročilo proti obchodníkom s ľuďmi. To je to úplné dno totiž eh, a podľa mňa tam musíme o ráznejšie zakročiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Ajala Sender na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Áno, opäť tu s ľutosťou hovoríme, že je ozbrojený konflikt v Libii, že tam došlo k e, stratám na životoch. No a o tomto hovorili kolega Brok aj ďalší, ale niektorí hovoria, že pokiaľ by sme sa koncentrovali viac na libyský národ a nesnažili sa tam z toho robiť nejaké divadlo, tak by sme boli asi účinnejší a dosiahli by sme toho viac. Chcem vám poďakovať, pani vysoká predstaviteľka, za vašu prácu, že sa snažíte nájsť E, riešenie v podobe napríklad prímeria, multilaterálne riešenie, ktoré by prekonal naše európske rozpory. Toto je dôležité pre Líbičanov, pre rodiny, e, obetí. A je treba diskutovať a vyriešiť toto ešte pred európskymi voľbami. Európska únia musí byť jednotnejšia než kedykoľvek predtým. A sú to teda návrhy vysoké predstaviteľky aj OSN, ktoré treba riešiť. Takže prosím, nechajme nejakých, nejaké predvolebné boje a sústredíme sa predovšetkým na životy Libičanov a Libičaniek. Ďakujem. Čo sa týka EKR, chcela by som povedať, že sa v systéme niečo poplietlo. Zoznam budem rešpektovať tak, ako zostavila vaša politická skupina, takže bude hovoriť pani Fotiga. Ďakujem. Kríza v Líbii rýchlo eskaluje a možno čo skoro budeme čeliť ďalšej vojne v zastúpení. A ja chcem požiadať o okamžité ukončenie bojových krokov a o návrat k rokovaciemu stolu a pokiaľ padne Tripolis, tak možno príde ďalšia vlna migrácie a skutočne veľká. Podporujeme mierový proces, ktorý vedie OSN, taktiež úsilie osobitného vyslanca OSN a taktiež vaše úsilie, pani vysoká predstaviteľka, podpredsednička komisie. Ďakujem. Ďakujem a ďalší rečník. Hovorí hovoriť na dve minúty pán Lebreton. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Armáda maršala Aftara e, začala ofenzívu na Tripoli. E, vláda e, národnej jednoty zatiaľ odoláva. Situácia je naozaj znepokojivá, pretože stabilizácia, eh, destabilizácia Líbie môže mať závažný dopad na región aj na Európu. Preto veľmi správne európske štáty žiadajú eh, o prímerie. Misia OSN žiaľ zlyhala. Eh, čo sa týka Bezpečnostnej rady OSN, blokuje to rivalita Ruska a USA. Eh, USA chcú, eh, aby Aftar prestal s ofenzívou, ale Rusko by eh, skôr chcelo, aby obidve bojujúce strany prestali s bojmi. Ide tu o boj vplyvov medzi týmito dvoma mocnosťami, ale nie len medzi nimi. Ako Rusko, aj Francúzsko podporuje Aftara a tomu Taliansko vyčíta. Európska únia je rozdelená a nemá spoločný prístup Eh, je mi ľúto, že Francúzsko nedostalo svoje úlohe, ktorú by malo mať. Práve Francúzsko destabilizovalo Líbiu v roku 2011 eh, kvôli nešťastnému rozhodnutiu eh, prezidenta Sarkozyho práve toto rozhodnutie bráni riešeniu. Preto, ale mali by sme pokračovať zjednotení, pretože e, ofenzíva Aftara môže spustiť novú migračnú e, vlnu do Talianska. E, talianské správy e, hovoria o tom, že už mnohé tisíce migrantov sú pripravené, že sa vyplavia v Taliansku. Takže e, mnoho tisíc e, migrantov sa môže dostať do Európy. Ehm, Nemárme snahy eh, talianskej vlády, ktorá znížila 90 ehm, migrantov z Líbie. Tak prosím, nasledujme eh, zjednotený. Nech sa páči, pán Salafranka. Ďakujem, pani vysoká predstaviteľka, kolegovia. Po tom, čo padol režim plukovníka Kadafiho v, Líbie, v Líbii, tak prišla veľká nestabilita ktorá jasne sa pretavila do, kontroly, ktorá, do situácie, ktorá nie je pod kontrolou a kde o kontrolu bojujú rôzne milície. A toto viedlo k tomu, že sú dve vlády, jedna v Tobruku, jedna v Tripolise a k ofenzíve maršála Haftara a toto vedlo ešte k väčšej nestabilite. Čo môže Európska únia robiť v takejto situácii? Ako povedala vysoká predstaviteľka, musíme sa snažiť e, si zachovať chladnú hlavu. Je treba E, ukončiť boje, zároveň treba rešpektovať e, embargo na zbranie pre obe strany. Je treba sa vyhnúť humanitárnej krízi, kríze. Je treba riešiť núzovú situáciu tisícov utečencov, ktorí sú v hroznej situácii. Európska únia musí podporovať stabilitu, poriadok, právny štát prostredníctvom dialógu medzi Líbičanmi, tak ako povedal Antonio Guterres, generálny tajomník OSN prednedávnom. Chápeme, že toto všetko sú zásadné kroky, pani predsednička, nie len pre Líbiu, ale pre celý región a pre záujmy aj Európskej únie, ktorá musí, ako už povedali kolegovia, konať spoločne a jednotne pod taktovkou vysoké predstaviteľky. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Teraz pán Fleckenstein na minútu. Kolegovia, kolegyne, samozrejme, že súhlasíme s tým, čo povedala vysoká predstaviteľka. Všetky vojenské možnosti alebo kroky musia byť okamžite zastavené. Je treba rešpektovať e, prímerie a obe strany musia znovu zahájiť politický dialog a taktiež je treba súčasniť na procese, eh, ktorý vedie OSN. Potrebujeme len politické riešenia, tom sa asi zhodneme, ale túto diskusiu môžeme vážne viesť len vtedy, pokiaľ si jasne povieme, že je našou povinnosťou k celému tomuto procesu aktívne prispievať a zlepšiť situáciu v Líbii pretože my máme čiastočne vinu na tejto situácii kde pokiaľ vyženete diktátora, ale nezamyslíte sa nad tým, čo príde potom, to je nezodpovedné. Ako sa ukazuje, tu je dobrým príkladom Líbia. Takto by sa tzv. Západ nemal chovať. Ale pán Epitideios, nebola to EÚ, ktorá to tam spôsobila. Boli to jednotlivé členské štáty. A potom ďalší spojenci, ktorí tam spôsobili tento chaos. A je to práve EÚ a vysoká predstaviteľ,